Chers collègues, je pense qu'on peut commencer déjà. Milí kolegovia, môžeme začať s hlasovaním. Nasledujúci bod, ktorý sa týka hlasovania o deviatich dohodách ohľadne vízovej povinnosti s krajinami Karibiku, Pacifiku a Arabsk, Spojených arabských emirátov na základe žiadosti rady v súlade s článkom 7.7 a článku 218 odsek 6 zmluv pani Gabriel, naša spravodajkyňa, pripravila správu, ktorá bola predložená v septembri. Nebol predložený žiadny pozmenujúci návrh a teraz sa chcem pani Gabriel spýtať, či si želá vystúpiť. Áno, ďakujem Najskôr sa chcem poďakovať všetkým tieňovým správodajcom za produktívnu spoluprácu. Chcem poďakovať za výmenu názorov a ešte raz chcem zdôrazniť angažovanosť parlamentu e, v tomto politickom symbolickom argumente, ktorým je zrušenie vízovej povinnosti a chcem trvať na tom, že my ako poslanci E, potrebujeme pravidelne dostávať e, od komisie informácie o proku v negociačnom procese a ešte raz trvám na tom, že je potrebné e, podpisovať a aplikovať dohody ešte predtým, ako je, sú schválené v parlamente. To by som chcela pre budúcnosť zdôrazniť a teraz sa chcem poďakovať všetkým za spoluprácu. Ďakujem, pani Gabriel. Teraz budeme hlasovať elektronicky. Všetci ste pripravení, máte karty. Dve sekundy. Budeme hlasovať o každej dohode, oddelenie samozrejme.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 Po druhé, hlasovanie o Grenade. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia dohoda to je Európska únia, Sveta Lucia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. No po štvrté, e, Saint Vicent Ele Grenadín. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Trinité Tobago. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Samoa. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Východný Timor. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Vanuatu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež prijaté. A posledné dohoda s, so Spojenými arabskými emirátmi. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Gratulujem správodajkyni a milí kolegovia, chcem vám pripomenúť, že na plene budeme hlasovať v decembri 2015 o e, týchto e, správach. Ďalším bodom programu máme ça, d'innocence. Prezumpcia neviny. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Ústna otázka o Maďarsku teraz nasleduje. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý tiež. C'est tout. Mm-hmm.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 boja proti kriminalite. E, musíme pokračovať s ďalšími bodmi dnešného programu. Ďalším bodom je teda dohoda o strategickej spolupráci v rámci boja proti rozsiahlej kriminalite a terorizme medzi Spojenými arabskými emirátmi a Europolom. Najskôr predsedníctvo rady stručne predstaví návrh rady, kde sa schváľuje záver Europolu o tejto dohode o strategickej spolupráci v rámci e, boja proti kriminalite a proti terorizmu. Nech sa páči. Dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ako ste povedali, dohoda, e, o ktorej tu hovoríme, je strategickou dohodou, ktorá vlastne e, vylučuje výmenu osobných údajov. Má posilniť spoluprácu medzi EÚ a Spojenými arabskými e, emirátmi v prípade ťažkej a organizovanej E, kriminality. Strategická dohoda obsahuje iba strategickú, výmenu strategických informácií a vylučuje výmenu osobných informácií. E, zahrňa to výmenu expertíz, výsledky e, o procedúry vyšetrovanie ohľadne kriminality, ako aj vzdelávacie aktivity a poskytovanie podpory v E, trestných konaniach. Existujú isté oblasti kriminality, ktoré mm, môžu viac zaujímať našu spoluprácu, napríklad finančné podvody, e, DPH, pranie peňazí, pašovanie cigariet, to sú také najvýraznejšie príklady. Delegácia EÚ je už v Abu Dhabi e, prítomná od roku 2013 a to je dôkazom našej vôle zvýšiť spoluprácu s touto krajinou, ktorá je našim dôležitým ekonomickým partnerom. Je potrebné posilniť aj bezpečnostné aspekty. Ako som povedal, vylučuje sa výmena osobných údajov a naša spolupráca e, v ekonomickej oblasti e, je, len podtrhuje význam e, tejto strategickej dohody. Ďakujem, pán Bordin. A teraz si želá vystúpiť zástupca Europolu? Áno, imám. Nech sa páči, dávam vám slovo. Thank you, Madam Chair. Um, just one... Ďakujem, pani predsedajúca. Ešte raz chcem zdôrazniť to, čo povedal práve pán Borde. Toto je dohoda o výmene iných ako osobných údajov tzv. strategická dohoda. Ak táto dohoda bude uzavretá, tak sa dostaneme do pozície, že rozšírime množstvo rozviedkových informácií v oblasti ako boj proti terorizmu alebo e, pranie špinavých peňazí a podvody v spoločenstve. A ak e, táto dohoda nebude uzavretá, tak Europol bude ochudobnený o dôležité spravodajské informácie o pochádzajúce zo Spojených arabských emirátov a rokovania, ktoré boli úspešne už ukončené, by museli odštartovať na novo keď sa začne uplatňovať nový právny základ Europolu. Takže táto strategická dohoda je pre nás dôležitá z operačných dôvodov. Táto dohoda nezahrňa výmenu osobných údajov a ak nebude uzavretá, tak potom hovoríme o prieťahoch dlhých 2 až 3 roky. Dúfam, že to zohľadníte počas vašej rozpravy, čo som teraz povedal. Ďakujem. Ďakujem, Neum- pán Neumann. A teraz dostane slovo spravodajkyňa pani Mussolini. Grazie Presidente, a fronte anche di quanto è stato detto proprio dai membri del Consiglio e di... Ďakujem, mm, pani predsedajúca. Vzhľadom na to, čo tu zaznelo zo strany Rady a Europolu, mali by sme poukázať ešte raz na to, a to už opakujem, že e, táto dohoda je veľmi dôležitá a v zásade tu nejde o výmenu súkromných údajov, to je veľmi dôležité. Spojené arabské emiráty je štát, ktorý sa nachádza v období veľkej zmeny. Od roku 98 už existuje dohoda v rámci Rady pre spoluprácu v Perskom zálive, ale tá sa e, obmedzuje iba na hospodárske partnerstvo. E, v tejto dohode, e, o ktorej hovorím, sa hovorí iba, že kriminalita sa má potláčať a má sa robiť prevencia. Ehm, a to tak, že Európska únia a Spojené arabské emiráty budú spolupracovať výmenou informácií a majú si vymeniať informácie o preventívnych metódach, o vzdelávaní, e, školeniach, e, že majú komunikovať špecialisti, že majú byť príjmané strategické opatrenia a tak ďalej. A my vieme, že sa v súčasnosti pracuje aj na novej, novom znení nariadenia o Europole. A myslím si, že by sme mali mať možnosť sa k tomu vyjadriť. A ako povedal aj zástupca Europolu, táto dohoda by mala veľký význam v tejto citlivej fáze, ktorú práve prežívame. Ďakujem pani Mussolini, teraz pán Kirkop a potom pani Gauman. Ďakujem. Chcem povedať pár slov eh, na podporu tejto dohody. Ja si myslím, že je veľmi dôležité uvedomiť si, akým smerom sa hýbe svet a ako sa menia hrozby vo svete. Spojené arabské emiráty sú teraz veľkým centrom pre pohyby osôb a takisto táto oblasť je aj hospodársky významná. No a v tomto kontexte existuje potreba, aby sme s týmto štátom spolupracovali v oblasti boja proti kriminalite a e, terorizmu. Myslím si, že by to bol veľmi pozitívny krok táto dohoda a chcem takisto poukázať na to, že Dánsko, Spojené kráľovstvo a Írsko e, sa zúčastnia na tomto rozhodnutí. Ne, neostanú bokom, neuplatnia si žiaden protokol ani pravidlo, sú zapojené do tejto práce. Europol v tomto výbore nám prezentoval už svoju expertízu a táto expertíza bude k dispozícii, ak sa príjme dohode, dohoda aj Spojeným arabským emirátom a to je veľmi dôležité. My teraz e, všade na svete chceme vysoké štandardy a tie môžeme pripravovať a vyvíjať spoločne. Ja som spokojný, bol by som spokojný, keby táto dohoda bola schválená, otvára obrovské možnosti a takisto E, mohla by riešiť rôzne hrozby, ktoré nás čakajú v budúcich rokoch. E, bol by to dobrý znak a, a dobré, mm, do, dobré gesto zo strany Európskej únie. Ďakujem a teraz na slovo pani Kaufmann. Ďakujem, pani predsedajúca. Je nesporné, že Spojené arabské emiráty sú našim dôležitým partnerom. Toto tu bolo dopodrobná popísané a Myslím si, že musíme s týmto štátom spolupracovať aj v oblasti boja proti ťažkej trestnej činnosti a terorizmu. Chcem položiť jednu zásadnú otázku. A takisto um, táto otázka sa bude týkať aj dohody o strategickej spolupráci s Bosnou a Hercegovinou. Viete, že prebiehajú trialógy, ktoré pripravujú nové nariadenie o Europole. A keď my teraz ako parlament máme iba e, právo byť vypočutý, tak v budúcnosti budeme mať právo spolurozhodovania, pretože hovoríme o medzinárodných dohodách, ktoré budú uzatvárané s tretimi štátmi. A úprimne povedané, ja nechápem, prečo v situácii, kedy stojíme už krátko pred uzavretím trialógu o novom nariadení o Európou, o Europole, prečo teraz e, na nás tlačia, aby sme schválili túto dohodu podľa starého nariadenia o Europole. Musím povedať, že moja politická skupina to vníma tak, že tento časový okamih, ktorý bol zvolený, je naozaj nešťastný a musím um, povedať, že by sme radšej počkali, um, kým príde nové nariadenie o Europole. A my si myslíme, že je to aj právo Európskeho parlamentu, ktoré musíme dodržať. Nejde o to, že by spolupráca so Spojenými arabskými emirátmi nebola dôležitá. Um, nejde ani o Bosnu a Hercegovinu, to je iná dohoda. Nie, ide tu o zásadnú otázku. Domnievam sa, že my ako výbor by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako sa zachováme v prípade oboch dohôd. Ďakujem pani Kaufmann. Chce sa ešte nejaký iný kolega alebo kolegyňa vyjadriť? Nie, nevidím nikoho. Pani Mussolini? Ja už som povedala v mojom príspevku, že si všetci uvedomujeme, čo sa deje počas trialógov, teda že sa mení nariadenie, ale keď som si vypočula zástupcu Europolu musím povedať, že vieme, že už teraz platí dohoda s Brazíliou. Nie, e, nehovorím o Bosne, to je citlivá krajina z rôznych e, dôvodov a je blízko Európskej únii. Ja si myslím v každom prípade, že nesmieme strácať čas. Tento, táto dohoda je veľmi dôležitá, má strategický význam, opäť zdôrazňujem. Ja teda som za to, aby sme pozorne vyhodnotili, aká je tu vôľa ísť e, ďalej a, a schváliť túto dohodu. Ďakujem, kolegyne a kolegovia. Pripomínam, že lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 19. november o 12. teda na poludnie a pozmeňovacie návrhy musia byť predložené všetky v angličtine. Ďalej tu máme dohodu o operačnej spolupráci a s a strategické spolupráce medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom. Budeme postupovať rovnako, najskôr predsedníctvo rady stručne predstaví rozhodnutie rady a potom vlastne si vypočujeme názor Europolu o dohode o strategickej a operačnej spolupráci medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou. Ďakujem, pán predsednička. Hovoríme tu o operačnej dohode s Bosnou a Hercegovinou, ktorý umožní aj výmenu osobných údajov. Operačné dohody s tretimi krajinami majú operačnú dimenziu, e, kde je potrebné teda vymieňať aj osobné údaje a potom tu máme E, štandard, štandardy, bežné štandardy ochrany osobných údajov. V tomto štádiu chcem povedať niekoľko dôležitých vecí k týmto dvom bodom. Pokiaľ ide o radu, žiadne pochybnosti o, týchto, e, o tejto dohode. Táto operačná dohoda bude splnená, podpísaná len keď sa splnia dve podmienky. Operačná operačný význam a budú zachova, bude zachovaná ochrana osobných údajov. Veľmi stručne sa chcem vrátiť k operačným aspektom, ktoré sú dôležité v dnešnom kontexte. Krajiny západného Balkánu sú privilegovanými partnermi E, Europolu, pokiaľ ide o krimi, odkiaľ vychádza kriminalita. Preto je potrebné, aby sme mali vzťahy s všetkými krajinami tohto regiónu. E, krajiny západného Balkánu môžu byť buď zdrojom kriminality, alebo môžu byť tranzitnou krajinou. A preto už máme operačnú dohodu s Macedónskom 2011, Srbsko-Albánsko 2014 Moldavsko a Čierna hora 2015. Bosna a Hercegovina doplní a vlastne spôsobí, že budeme mať pokrytý celý západný Balkán. Mm, dôležité oblasti to je pašovanie zbraní, drog a pranie špinavých peňazí a tak ďalej. A preto e, je to vlastne aj priorita EÚ v oblasti strategického boja proti organizovanému zločinu. Bosna bola identifikovaná ako tranzit e, migračných tokov a e, s tým súvisí celá kriminalita, ktorá s tým súvisí a síce prevádzačstvo a e, umožňovanie ilegálnej imigrácie. A ešte chcem pripomenúť zahraničných teroristických bojovníkov, lebo Bosna Hercegovina je tou hlavnou bránou pre týchto teroristov. Okrem iného Bosna a Hercegovina je kandidátskou krajinou EÚ a um, um, pripravuje pri sa prístup krajiny do Europolu. Um, máme rovnakú stratégiu s Chorvátskom aj so Slovinskom, kde sme zaznamenali úspech. Pokiaľ ide o ochranu údajov, tak ako som to už povedal, Uzavretie operačnej dohody s Bosnou a Hercegovinou je podmienený stanovisk výsledkom kontrolného orgánu Europolu. E, bola vytvorená detailná správa o dĺžke 44 strán, kde je veľa detajlov ohľadne ochrany údajov e, v Bosne a Hercegovine v tej dimenzii poli- policajného sektora. E, legislatíva, ktorá je v tejto oblasti v Bosne a Hercegovine v platnosti, E, viedla k tomu, že sme vlastne mohli viesť rozhovory s úradmi Bosny a Hercegoviny o tejto oblasti 1. októbra 28 zástupcov členských štátov uzavreli v oblasti ochrany údajov e, dohodu a teraz neexistuje žiadna prekážka k tomu, aby sme tieto rozhovory a viedli a podpísali dohodu s Bosnou a Hercegovinou. Rada dosiahla dvojitú pozitív, dvojitý pozitívny súhlas k podpísaniu tejto dohody zo strany 28 členských štátov. Ak by tu boli nejaké pochybnosti zo strany Európskeho parlamentu k tomuto stanovisku, nás by veľmi zaujímal tento názor. Keďže táto dohoda je absolútnou operačnou prioritou, ktorá na, zlepší našu spoluprácu s partnerskou krajinou, ktorá je zároveň kandidátskou krajinou do EÚ. A pokiaľ ide o ochranu štandard, údajov a dodržiavanie štandardov v oblasti ochrany údajov, e, tak je to prioritná záležitosť. Ďakujem, pán Burian. A teraz zástupca Europolu, pán Neumann, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Uh, Ďakujem. Ešte niekoľko dodatkov k tejto dohode. Ako povedal pán Borde, oblasti, v ktorých očakávame viac spolupráce s Bosnou a Hercegovinou a väčší prísun informácií a výmenu informácií, to sú také aktuálne témy, migrácia, boj proti terorizmu a pašovanie drog Bosna Hercegovina je v tomto kontexte tranzitný štát a zároveň aj štát pôvodu. Počuli ste, že uzatvorenie tejto dohody bolo pripravené veľmi dôkladným hodnotením ochrany údajov a toto hodnotenie nerobil iba Europol. My sme preskúmali právnu situáciu a išli sme aj do daného štátu preskúmať to v praxi, ale pracoval na tom aj spoločný dozorný orgán pre ochranu údajov Europolu a tam sú zastupcovia od 28 členských štátov a títo zastupcovia sa domnievajú, že na základe našej správy situácia s ochranou údajov e, v Bosne a Hercegovine je pripravená, takisto um, analyzovali aj text a podľa nich je v poriadku. Bosna Hercegovina je prístupový štát. Ako viete, a s Chorvátskom máme také skúsenosti, že keď spolupracujeme so štátom v prístupovom procese, tak mu to pomáha veľmi splniť všetky požiadavky, aby neskôr tento štát prijal aký Európskej únie vzťahujúce sa na Europol. Takže aj v tomto kontexte Dohoda s Bosnou a Hercegovinou by bola veľmi užitočná a posilnila by spoluprácu. A aby som to zhrnul, dúfam, že zohľadníte to, že záruky pre ochranu údajov Europol do bodky rešpektuje a e, zoberte do, ohľa, do úvahy to, že táto dohoda je veľmi dôležitá. Je to, to tá, ten chýbajúci kúsok skladačky na západnom Balkáne a takisto aj vzhľadom na prístupový proces e, dohoda táto dohoda naozaj môže pomôcť Bosne a Hercegovine. Pán Fontana je náš spravodajca, takže teraz má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem Rade a Europolu za to, že riešia túto otázku ochrany osobných dát, čo nám, na čom nám veľmi záleží. A mali sme k tomu, alebo prijali sme k tomu zásadné uznesenia. Myslím, že ešte budeme mať príležitosť o tomto hovoriť na separátnom fóre je tu štúdia, čo presne sa urobilo. My to chápeme tak a uvedomujeme si, že pokiaľ ide o túto dohodu s Bosnou a Hercegovinou, že sú to čité ťažkosti tejto krajine, ktoré sú strategicky dôležité. Napríklad medzinárodné pašovanie, tu je dôležité uzavrieť dohodu ale ešte stále tu e, ostáva otvorená otázka. Čelíme ťažkostiam, vieme, že prebieha trialóg. Táto dohoda je na ceste a mali, mala, my by sme mali súhlasiť s týmto návrhom. Možno to načasovanie nie je celkom dokonalé, pretože my sme upozorňovali na to, že to bude toto nové nariadenie pred mesiacom a mali by sme to schváľovať teraz, takže máme určité obavy ohľadom tejto dohody. Ďakujem. Ďakujem, pán Fontana, pán Diaz Demera, ktorý je tieňovým spravodajcom. Ďakujem, pani predsedajúca. E, musím povedať kolegom, že som bol spravodajcom pri rozhodnutí rady aj pri, e, pri súčasnom e, právnom, právnej podpore Europolu a som aj súčasným spravodajcom. A vďaka úsiliu a spolupráci kolegov z mnohých politických skupín, tu máme politickú dohodu o nariadení, ktorá je už v pokročilom štádiu. A defin, máme tu aj definitívny právny základ pokrytia Europolu. Zostávajú nám tu trialógy, jeden bude o hodinu a pol a ďalší na budúci týždeň. E, ja som mlčal, pokiaľ ide o dohodu s Arabskými Emirátmi, pretože tam sa zmieňujeme aj o strategických dohodách. Môžem s tým súhlasiť? Áno, som súhlasím s tým. Ak len ide o strategické otázky. Na druhej strane som presvedčený o potrebe a výhodnosti dohôd s Bosnou a Hercegovinou. Chcem tiež kolegov poinformovať, že v súčasnosti Europol má podpísané strategické dohody s Bosnou, Ruskom, Tureckom a Ukrajinou. A v súčasnosti Europol má operatívne dohody s Albánskom, Austráliou, Kanadou, Kolumbiou, Macedónskom, Islandom, Čiernou horou, Lichtenštajnskom, E, Monakom a USA. A teraz sa nám navrhuje dohoda operatívna. Operatívne dohody si vyžadujú aj rozhodnutie e, spoločného kontrolného orgánu e, vzhľadom na to, že v tejto dohode sa hovorí, že v takýchto dohodách sa hovoria aj výmene osobných údajov a tak rada ako aj Europol vlastne e, sa k tomu musia vyjadriť. A tu tá otázka je už iná, ale je relevantná. Prečo je relevantná? Lebo ak pôjdeme tou cestou, ktorú naznačila Rada a Europol, stanovisko parlamentu je len stanoviskom ale ja ako spravodajca by som chcel a chcel by som to preto, aby sme nepos, nepoškodili vysokú úroveň konsenzu, ktorý sme dosiahli, pokiaľ ide o nariadenie o Europole s ostatnými politickými skupinami, je to, aby všetko to, čo sa týka prístupu a nakladania s osobnými údajmi, to znamená operatívne dohody, aby boli aby boli už podriadené procesu spolurozhodovania, teda parlament aj rada. Lebo keby sme sledovali tú cestu, ktorá nám bola naznačená, tak my ako parlament by sme boli vylúčení z príjmania rozhodnutí v tomto smere a boli, obmedzovali by sme sa len na stanovisko. A pokiaľ ide o rozhodnutie 2934, JAI, pokiaľ ide o to, či Bosna a Hercegovina nám poskytuje údaje, tak sú tam os- obsiahnuté aj ustanovenia ohľadne o výmeny osobných údajov. Operatívna a strategická dohoda e, bola pozitívne hodnotená kontrolným e, úradom, pokiaľ ide o tieto otázky. Ale čo my chceme, od týchto nariadení, tak to je nad, e, ide ďalej ako tie rozhodnutia. A my tu chceme, aby, aby e, sa k tomu vyjadril európsky ochranca osobných údajov a nie len samotný kontrolný úr, úrad. A správna rada schválila operatívnu a strategickú e, dohodu 13. maja 2015 parlament je v tejto otázke iba konzultovaný. Rada e, predložila návrh e, na Europole a lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 19.11. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Fontana. Je to rozumná vec. A chcem povedať, že vzhľadom na to, že nariadenie Europol E, bude v decembri alebo v januári už politickou dohodou, tak na to, aby sme dali tejto dohode o operatívnej spolupráci zelenú, tak navrhujem, aby sme počkali, až kým nebude e, schválené nariadenie o Európove. A ešte niečo na záver. Pred rokom som bol tieňovým spravodajcom pre podobnú správu, ktorá sa týkala Brazílie, Mexika, Gruzínska a Spojených arabských emirátov. A viete, aký bol výsledok hlasovania e, vzhľadom na e, nariadenie Europolu, vzhľadom na to, že sme chceli viac protagonizmu parlamentu, 42 hlasov proti a 0 za. Takže prosím vás, zoberte to do úvahy. Chcem spoluprácu s Bosnou, ale chcem, aby to bolo na základe právneho základu nariadenia a nie na základe rozhodnutia rady. Ďakujem, pán Demera, drahí kolegovia. A teraz dám, skôr ako dáme slovo ďalším kolegom, chcem privítať návštevníkov zo Švédska, ktorých pozvala naša kolegyňa pani Koráca Bild. A dnes sa prišli pozrieť, ako pracuje výbor Libe. Vítam vás. Budeme pokračovať v našej eh, práci. Pani Kaufmann, chcete sa ujať slova alebo nie? Len veľmi stručne myslím, že tu my ako parlament sa musíme skutočne zamyslieť nad tým, ako sa k týmto dohoda, navrhnutým dohodám postavíme. Hoci sú odlišného charakteru, ale ako povedal pán Demera, teraz rokovania s Europolom nás už čoskoro čakajú, teda ich ukončenie, takže tam máme iný právny základ a myslím si, že my ako parlament by sme mali vychádzať z tohto základu pri našom rozhodovaní, pretože potom sú to už medzinárodné dohovory a, a potom je tu právo e, sa vyjadriť a súhlasiť. Teda takto by sme sa mali zachovať nezávislo od toho, ako som už povedala o hoci teda tieto dohody sa nachádzajú v odlišných etapách. Áno, pani Kaufmann, ďakujeme. Pani Boristin. Ďakujem pekne, pani predsedníčka som spravodajkyňou pre e, smernicu na ochranu dát. Predovšetkým by som chcela informovať o tom, že dialog o tejto smernici prebieha veľmi rýchlo, prebiehajú tieto rokovania a my teda dúfame, že budeme mať e, mm, konečný dokument pripravený rovnako rýchlo, ako prebehol trialog o, mm, o tejto o smernici. Čiže sú tu teda kritéria na e, vyhodnotenie tejto smernice a tu je aj to jasné, že každá krajina, ktorá vstupuje do takýchto druhov spolupráce, musí dokázať, e, že existujú v nej záruky. V hodnotení krajiny hovoríme o špecifických oblastiach spolupráce a ja skutočne som si veľmi rada vypočula informácií o Bosne a Hercegoviny. Toto skúmanie, táto analýza, ktorá už bola aj ukončená, dôležité pochopiť je aj to, čo spomínali kolegovia, že skutočne podrobne uvidíme výsledky tejto analýzy. Musíme pochopiť, aké sú normy, štandardy, aby sme boli naozaj presvedčení. A keď ich budeme mať, Berúc do úvahy veľmi ťažkú situáciu na Západnom Balkáne úlohy Bosny a Hercegoviny, ktoré sú dôležité, musíme myslieť aj na toto. Skutočná potreba, skutočný kontext. Možno by sme mohli schváliť toto uznesenie ešte predtým, pretože potom mm, budeme mať vytvorenú takúto dôveru, ktorá ešte neexistuje. Musíme, mm, teda počúvame, ale ešte sme to nevideli. My túto dôveru potrebujeme a možno, že čas na pozmeňujúce návrhy je príliš krátky. Mali by sme sa možno pozrieť na ďalšie dokumenty a potom sa o schválení e, tejto dohody rozhodnúť. Ďakujem. Ďakujem, pani Loristín. Slovo má pán, teda pán Fontana. Chcete e, teraz prehovoriť? Chcem len povedať, že súhlasím s tým, čo povedali kolegovia. Myslím, že sa musíme skutočne zamyslieť nad touto otázkou. Ehm, nie preto, že ide o takúto dohodu ako takú. Je dôležité s Bosnou túto dohodu uzavrieť, ale o tomto nariadení sa rokuje a ja mám určité odlišné názory, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a priorit pre parlament. Myslím si, že toto by sme mali brať na zreteli. Podľa mňa je to dôležité. Ďakujem pekne. Sekretariat sa zavezuje, že ehm, tieto dokumenty odovzdá všetkým členom výboru, dokumenty, o ktorých ste hovorili. Milí kolegovia, pripomínam, že termín predkladania pozmeňujúcich návrhov je 19. novembra na pol dne poludne. Ehm, prístup verejnosti k dokumentov článok 116 na roky 2014 až 15. Táto otázka sa týka transparentnosti, prístupu k dokumentom, ktoré predstavujú zásadné, základné práva, o ktorých sa hovorí v charte v rámci tejto správy, ktorá je súčasťou nariadenia 1049-2001 o prístupe verejnosti k týmto dokumentom, náš výbor bude riešiť všetky činnosti týkajúce sa roku 2014 až 15. A teraz dávam slovo našej spravodajkyni Jeniu pani Ferrara, aby nám predstavila svoj návrh správy. Nech sa páči, pani Ferrara, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. napriek všetkej vynaloženej snahe. Európa naďalej zostáva abstraktným úkazom, ktorý e, občania skutočne nepoznajú. Mali sme tzv. zelený týždeň, Mnohí z nás boli doma a stretli sa s mnohými občania, občanmi, ktorí sa ťažko mm, dostávajú k informáciám, dokonca sú to aj novinári ktorí sa musia prepracovať masou informácií, aby boli tieto použiteľné pre občanov a aby títo plne pochopili práva, ktoré vyplývajú z európskej legislatívy. O tomto, teda toto si dohovor neželá ani toto nariadenie 1049 e, 2011, ani článok 11 zmluvy o fungovaní Európskej únie, kde sa hovorí o participatívnej demokra- demokracii. Malo by teda byť možné pre ľudí, vyjadriť sa, mať výmenu informácií o všetkých oblastiach. Tieto oblasti musia byť transparentné, musia zahraniať občianskú spoločnosť a tak ďalej. Je to naozaj dlhá cesta, ktorá je ešte pred nami e, od toho, čo hovorí článok 11. A teda to, ako občania chápu prácu svojich zvolených zástupcov a vlád. Žiaľ, veľmi často počúvame, že Európska únia je považovaná za úniu byrokratov a technokratov. Ľudia skutočne nechápu, čo sa robí na, stane, na úrovni ich zastúpenia v európskych inštitúciách. Takže nie je tu potrebná transparentnosť, keď e, občania skutočne nedokážu pochopiť a nie sú správne informovaní Demokracia samotná je ohrozená, to je samotný základ Európskej únie a my potrebujeme získať dôveru pre európske inštitúcie, aby občania vedeli, ako inštitúcie pracujú, aby tento proces bol transparentný a prístup k dokumentov sa zlepšil. Transparentnosť by mala byť pravidlom. Mali by tu byť prísnejšie pravidlá o akceptovaní a súladu nariadeniami 1049 e, a predsednicného práva Vzhľadom na nedostatok e, medzištucionálnej politiky e, sa pracuje na oznámení o transparentnosti a toto je veľmi ťažké od začiatku, keďže je tu niekoľko oblastí, kde transparentnosť chýba a práva občanov na informovanie e, sú porušené. Napríklad rada a jej stretnutia nie sú otvorené pre verejnosť. Tieto stretnutia sa uskutočňujú za zatvorenými dverami, nie sú z nich k dispozícii žiadne dokumenty. Trialóg, teda stretnutie medzi tromi inštitúciami, e, je sú tieto stretnutia sú um, teda tajné, nie sú webstreamované, nie sú dokumenty, ktoré by, ku ktorým by mala verejnosť prístup. Zmierovanie sa stáva, tu sa to stáva bežnou praxou, a potom činnosť lobistických skupín. Tí majú prístup k niektorým informáciám, ale niektorí zasa nie. Moja predstava je mať e, tzv. medziinstitucionálny register lobbystov. To, to je teda príklad, e, ako by bolo možné zverejniť všetky informácie, vrátane kontaktov na lobbystov na úrovni všetkých troch inštitúcií kde by boli teda členovia týchto skupín, poradcovia, e, ľudia zamestnaní v kanceláriách a tak ďalej. Toto je v súlade s medzinárodnými dohodami, kde sa snažíme o väčšiu transparentnosť. Pokiaľ ide o administratívu či proces pri porušovaní pravidel, tak by sme si želali, aby dokumenty boli prístupné a zverejnené, aby občania vedeli, čo zlé ich vlády spôsobili a prečo um, musia predstúpiť pred komisiu, štrukturálne fondy, ich fungovanie, operatívne programy, eh, ktoré sa týkajú národných a regionálnych úrovní. Ak dokážeme zaručiť väčšiu transparentnosť a prístupnosť informácií pre občanov, eh, tak eh, im to umožní priblížiť sa k Európskej únii a lepšie ju pochopiť. Lepšie si uvedomiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z európskej legislatívy samotnej. Ďakujem pekne, pani Ferrera. Teraz dávam slovo tieňovým spravodajcom. Myslím si, že všetky politické skupiny majú svojich tieňových spravodajcov, vidím ale iba dvoch. Začneme pani Koracov Bild. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi súhlasím s tým, že je to spoločná výzva prepojiť sa s občanmi, aby sme boli transparentnejší, zodpovednejší v spôsobe, akým ich zastupujeme, vydávame zákony a teda vôbec konáme a vynakladáme prostriedky daňových poplatníkov. Musíme určite urobiť oveľa viac, aby sme premostili túto priepasť. Je tu niekoľko vecí, kde je jednoznačné, že európske inštitúcie musia urobiť oveľa viac, hlavne rada. Komisia už pokročila, som hrdá, že parlament je zďaleka najtransparentnejšou inštitúciou. My sme jedným z najotvorenejších parlamentov. parlamentov vo svete. Máme webstreamované e, naše stretnutia, semináre stretnutia pracovných skupín a tak ďalej. Pokiaľ ide o trialógy, tak tu by som chcela povedať, že čo vlastne trialóg je. To je spôsob, ako rokovať a zrýchliť rozhodovanie dvoch zákonodarcov a vyhnúť sa s dlhavým zmierovacím konaniam. Myslím si, že by sme mali mať oveľa širší prístup k trialogu momentálne. Je to na spravodajcoch do veľkej miery. Uh, Eh, je to na tých, ktorí sú poverení jednotlivými dokumentami. Možno, že by sme mali mať eh, výbory tieňových spravodajcov, to znamená tých, ktorí sú zodpovední za eh, rozličné politické frakcie. Nie som si istá, že by to mm, bolo naozaj užitočné pre občanov, keby boli súčasťou a keby boli informovaní o všetkých týchto rokovaniach, či by naozaj tá klíma dôvery viedla k, um, k kompromisu. Tieto rokovania sú veľmi zložité, niekedy je to dokonca kontraproduktívne. Občania dokonca chcú, aby um, ten demokratický proces bol rýchly a prinášal výsledky demokratickým spôsobom, aby sa premostila táto oblasť, musíme to robiť zatvoreným spôsobom, musíme nechať priestor pre ochranu súkromia, osobných údajov, osobnej integrity. To by sa malo rešpektovať. Dokonca Švedsko, ktoré bolo zďaleka v popredí v implementovaní všetkých týchto verejných ehm, prác, bol tu princíp otvorenosti. Aj tam boli niektoré informácie, ktoré boli ehm, dôverného charakteru. Musíme ale teda mať tú možnosť ehm, klasifikovať tieto dokumenty ako dôverné. Tiež je veľmi dôležité, aby sme mali otvorené verejné diskusie, účasť e, s účasťou občanov, aby vedeli, aký je mandát, aký je výsledok. Nie som si istá, že každý krok v rokovaní by sa mal zverejniť. Niekedy e, sú tu priority a je dôležité mm, zaručiť určitú dôvery, charakter niektorých fáz rokovaní. My ako členovia parlamentu máme prístup ku všetkým dokumentom, počas rokovaní. Na záver by som chcela povedať, že je skutočne na čase, aby komisia, rada a predsedníctvo si sadli za jedný stôl, aby rokovali o revidovaní e, nariadenia o prístupe k verejným dokumentom. Je skutočne na čase. E, bolo to zablokované v rade už veľa rokov. My budeme pokračovať e, smerom k transparentnosti a zodpovednosti. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani Bill. Teraz dávam slovo ďalším tieňovým spravodajcom. Pani Anna Het. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som vyjadriť svoju vďaku za tento dobrý návrh správy k, o prístupe k dokumentom. Je to súčasť demokracie, aby občania mohli a mali prístup k, k práci svojich zvolených zástupcov, aby vedeli, čo je úlohou členských krajín. Ja som tiež spravodajkyňou pre e, aktualizáciu e, pravidiel o prístupe k dokumentom a musíme byť naozaj opatrní ohľadom toho, čo si želáme. Musíme zabezpečiť, aby budúce zmeny neznamenali, že prístup k dokumentoch sa ešte skomplikuje pre občanov, e, ako sme už e, počuli, je to zablokované v rade a mnohé vlády chcú obmedziť transparentnosť. Počuli sme, e, alebo teda videli sme niektoré odseky, napríklad bod 5, hovorí, že inštitúcie nie sú dostatočne proaktívne, aby zaručili prístup Myslím si, že by bolo dobrou myšlienkou mať tu spoločný prístup na úrovni všetkých inštitúcií, ale hovorí sa to v texte. Parlament sa snaží o to, aby boli e, dokumenty k dispozícii na jeho domovskej stránke a prostredníctvom médií. Máme tu odseky 13 a 14, ktoré podľa mňa zachádzajú vo svojej kritike trialogu trošku priďaleko. Trialógy sú niekedy potrebné, z praktického hľadiska mali by byť čo najtransparentnejšie a teším sa na spoluprácu s tými spravodajcami a ostatnými kolegami. Ďakujem, pani Het. Sú nejakí ďalší kolegovia, ktorí sa hlásia o slovo? Nie, tak pripomínam, že predkladanie pozmenujúcich návrhov E, termín je 27. novembra o 2. A teraz, milí kolegovia, o 12. A teraz máme prestávku 30 minút, pretože musíme počkať na pani Rinu ďalšou spravodajkyňu e, k ďalšiemu bodu programu, čiže o pol hodinku budeme pokračovať.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

Chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà no, notre travail. Budeme pokračovať v našej práci. Ďalší bod programu 23 je veľmi zaujímavý. Je to záležitosť 362.14 eh, Maxim Milian z a máme tu výho, e, e, máme tu výmenu názorov s pani Florence Reinal. My na ňu budeme teraz čakať a ona nahradí pani Falken Piroten, e, ktorá sa nemohla dnes dostaviť, lebo má naliehavé povinnosti ako zamestnankyňa ako, ako predsednička CNIL. Pani Rejnal pracuje v CEIL, e, eh, je poverená medzinárodnými záležitosťami a e, takisto je spolu s pravodajkyňou v pracovnej skupine 29 o dôsledkoch aféry Šrems zastupuje pracovnú skupinu a bude informovať o práci a o dopade rozsudku e, ohľadne e, transferu údajov. A potom e, dúfajme, že viacerí kolegovia prídu ešte v, v ďalších minútach. A ja teraz odozdávam slovo pani Rajnal. Ďakujem, pani predsednička. Dámy e, poslankyne, páni poslanci, pani Falken Piroten e, vás sa veľmi ospravedlňuje, že nemohla dnes prísť a stretnúť sa s vami. Ona e, veľmi rada by bola prišla na toto vypočutie, ale má veľmi neodkladné pracovné povinnosti a preto ma poverila, aby som ju nahradila, aby som vás poinformovala o prácach G29 a o e, dopade vlastne tohto rozsudku súdneho dvora pre orgány, ktoré sa zaoberajú transferom e, týchto údajov. Európske orgány sú odhodlané rešpektovať e, všetky dopady, aj keď toto rozhodnutie je šokom, aj keď vlastne to nebolo celkom e, prekvapením. E, v podstate G29 neprestajne pripomínala od roku 2013 opakovane, že e, tajné a masové sledovanie ľudí nie je kompatibilné so základnými právami a s demokratickou spoločnosťou. My sme v tomto smere zverejnili dve odborné stanoviska v roku 2014 a e, jednu politickú deklaráciu v decembri 2014. A medzi iným G29 sa už od roku 2000 vyjadruje k nedostatkom a k všetkým e, úpravám, ktoré E, treba prijať, pokiaľ ide o dohľad a sledovanie ľudí, najmä pokiaľ ide o, e, o návrhy, ktoré boli navrhnuté v roku 2015. Pokiaľ ide o riešenie e, prístupu k osobným údajom našich občanov tretími orgánmi, vzhľadom na to, že tieto údaje sú chránené, prípad, k tomu môžu mať právo len E, príslušníci nadnárodných organizácií a nie nejaké súkromné e, orgány. A tieto kontraktuálne nástroje nemôžu e, súťažiť s legislatívou tretích krajín. Tieto nástroje budú vytvárať konflikty, konflikty noriem a my nebudeme schopní tieto konflikty ani riešiť, ani navrhovať riešenia, ako e, pristupovať k masovému sledovaniu. A práve preto G29 sa e, v tlačovom komunike 16. oktobra tohto roku e, po zverejnení rozsudku vyjadrilo v tom zmysle, že vyzvalo vlády a inštitúcie na obidvoch stranách Atlantiku, aby E, naliehavo do troch mesiacov, do januára 2016 našli e, riešenia politické, právne, odborné tak, aby vytvorili v Spojených štátoch e, ochranu, ktorá by bola ekvivalentná európskym štandardom. Ideálne by bolo, aby sme mali k tomu medzivládnu dohodu a tie kontraktuálne riešenia, ktoré e, sa vydávajú, nie sú dostatočné na to, aby vyriešili problém masového sledovania v cudzej krajine. A v tomto zmysle nám pripadalo nevyhnutné, že ak je stanovené, že americký právny poriadok sa nepodriaduje požiadavkám európskych súdny, súdcov v oblasti ochrany ľudských práv, tak tento nový Sefarbor 2 v priebehu e, rokovaní nepriniesie dôveryhodné riešenie, ak nebude mať dostatočnú právnu váhu a garancie a takisto, e, ak nebude mať aj isté do, donúcovacie aspekty, e, pokiaľ ide o americké zákony, ale takisto sa to bude týkať aj verejných e, úradov, ktoré majú prístup k týmto údajom. E, kým čakáme na závery týchto e, rokovaní, ktoré budú mať zrejme transverzálne aj horizontálne dopady, G29 sa rozhodlo byť pragmatické a prísne zároveň a chceme e, čo najskôr vyvodiť všetky dôsledky z tohto rozsudku. Poprvé, my sme vzali na vedomie, že Safe Harbor neexistuje už a nemal ani nikdy existovať, pretože rozhodnutie sudcu je retroaktívne, takže transfery v rámci e, tejto úpravy sú ilegálne. A teraz sa pripravujú oznámenia na národných úrovniach, pokiaľ ide o povolovanie transferov, a tak, aby sa tam odrazila táto realita. My sa snažíme koordinovane viesť uvedomovaciu kampaň, pretože táto situácia vyvoláva obrovské množstvo otázok zo strany podnikov, ktoré sa zaoberajú údami, ale aj zo strany občanov. G29 spustilo širok, širokú tému dopadu e, tohto rozsudku na rôzne oblasti. S týmto rozhodnutím podniky používali tieto nástroje a nám sa nezdá reálne rozhodnúť sa z jedného dňa na druhý zastaviť transfer údajov do USA, kým e, táto situácia v oblasti dohľadu nebude sledovaná a kým vlastne nebudú upravené americké zákony E, ktoré e, sú schopné e, dostať sa do konfliktu s európskymi právnymi úpravami. A tak do konca januára 2016 podniky môžu tieto nástroje používať a inštitúcie majú 6 mesiacov na to. Dovtedy, čo chce robiť G29? Ja by som vám chcela dať niekoľko informácií o akčnom pláne G29, o tejto práci, ktorá je, ako uvidíte, ambiciozná. Ešte predtým, ako e, budem hovoriť detailnejšie o tomto akčnom pláne, chcem hovoriť o akčnej sile jednotlivých aktérov. Dnes niektoré orgány e, vy, aplikujú a priori kontrolu k týmto veciam a E, vlastne schválujú e, súlad e, medzi zákonnými úpravami obidvoch strán. Pokiaľ ide o tie, o tie zákonné klauzuly, sú tam tie ad hoc klauzuly alebo doložky a potom sú tam ďalšie, ktoré sú homologované Európskou komisiou. Väčšina transferov sa deje na základe tých typizovaných, homologovaných doložiek. Na základe toho potom orgány musia vydávať povolenie na transfer a sudca e, dokonca to pripomenul, že je to záväzné. Avšak tieto doložky predpokladajú, že e, úrady budú mať možnosť prerušiť alebo zakázať transfer na základe týchto klauzul, najmä ak e, krajina určenia vnúcuje e, zodpovednému za tieto údaje e, vzdať sa garancií, ktoré prinášajú tieto klauzuly v európskom zákone. A to je teda samotný text tejto klauzuly. A nemôžu byť používané, ak vlastne ten účastník nebude rešpektovať zákonné ustanovenia národného práva. A v tomto kontexte predsednička G29 požiadala svoje pracovné skupiny, aby spoločne pracovali tak, aby v prvom období vyhodnotili, do akej miery americký zákon o sledovaní umožňuje dnes e, prístup k údajom európskych občanov, ktoré sú chránené a do akej miery rešpektuje európske garancie a to vo svetle E, kritérií, ktoré vymenoval Európsky súdca. Takže ide tu o to, že chceme vyhodnotiť a zadefinovať to, e, čo je vlastne výnimkou a čo vlast, ak, aký to bude mať dopad z hľadiska charty a mm, záverov sudcov. V tomto smere analýzy, ktoré prijal Európsky parlament pre Európsky parlament a uznesenia k tejto téme sú E, pre nás mimoriadne dôležité a my ich chceme využiť aj v našej práci. Napríklad, a to je prvý bod akčného plánu, my chceme e, e, poanalizovať moc, pokiaľ ide o, o, tran- e, o pozastavenie a zrušenie týchto transferov. Lebo orgány nemajú na národnej e, úrovni všetky, všetky rovnaké E, právomoci, tak ako som to hovorila o prípade BSR, takže treba sa zamyslieť aj nad tým, ako vlastne táto kontrola a priori bude vykonávaná a potom sa zamyslieť aj nad kontrolou a posteriori ohľadne transferu údajov a ďalej koordinované riešenie sťažnosti na národnej úrovni. Treba pre, predvídať pragmatickým a konkrétnym spôsobom kontrolné činnosti, prípadne sankcie, tak na národnej ako aj európskej úrovni. A potom treba neskôr e, neskôr e, znova e, aktualizovať tieto nástroje, pretože my všetci veľmi dobre vieme, že my nemôžeme tieto prvky týchto, e, týchto kontraktuálnych nástrojov jednoducho zapájať. No a potom ďalej tu máme výnimky, e, ktoré sa týkajú súhlasu osoby pri e, vykonávaní tohto kontraktu, ale aj tu je potrebné spresniť, za akých okolností môžu byť použité aby sme si so všetkými aktérmi mohli toto vyjasniť, tak sme sa rozhodli zorganizovať vypočutie na nasledujúcom plenárnom zasadnutí G29 29. novembra. E, najmä, pre, najmä teda pozveme sudcu e, zo súdneho dvora a my chceme takisto pozvať aj zástupcov občianskej spoločnosti, ktorá čoraz viac e, miest obsadzuje miesto, ktoré je v európskom priestore patrí a my sme tomu radi. Je to dobrý prípad mobilizácie e, občianskej spoločnosti a to je dobrý príklad pre európskych občanov. Takisto môžeme prijať aj zástupcov podnikov a podniky tiež musia vyvodiť dôsledky z tohto rozsudku, musia vyhodnotiť riziko v oblasti transferu osobných údajov a najmä pokiaľ ide o potrebu e, tohto transferu. Často hovoríme o kompatibility a o, o európskom návrhu nariadenia. To sú to také trošku anglosaské e, koncepty, ale e, tu nám vlastne E, na, e, vo svetle tohto súdneho rozsudku sú veľmi silné. A niektorí už sa nad týmto aj zamýšľajú, aký to bude mať dopad na e, sledova- masové sledovanie. Samozrejme, že e, treba to rozšíriť aj na ďalšie typy transformu, e, dohľadu, lebo my musíme rešpektovať e, chartu základných práv e, v zmysle národnej bezpečnosti. Ďalej treba rešpektovať právne rámce členských štátov, rôzne e, medzinárodné dohody PNR, TFTP a všeobecne aj tento právny režim transferov a pokiaľ ide o tieto vypočutia, tak e, pre nás sú dôležité aj stanoviska alebo názory vlád alebo inštitúcií i to, do akej miery oni berú do úvahy tieto rozsudky. Ako vidíte, G29 je plne mobilizovaná. My berieme veľmi seriózne tieto rozhodnutia, pretože sme garantmi základných práv, rešpektovania súkromného života a ochrany osobnosti našich občanov a takisto aj kontrola európskych e, nástrojov. Ak nedosiahneme dohodu do konca januára 2016 a ak analýzy ukážu, že ďalšie nástroje nie sú použiteľné, my príjmeme vhodné, adekvátne opatrenia, možno aj represívne. Takže toto je zhruba naša testovná mapa na ďalšie tri mesiace. Aplikácia e, tohto rozsudku je výzvou pre všetkých, vrátane pre úrady. Európa nebude mať dôveryhodnosť a e, váhu pri bránení svojich hodnôt bez toho, aby sme si nevymieniali názory o týchto veľmi komplexných témach, do, do ktorých ste aj vy veľa už investovali. Preto je potrebné, aby sme hľadali spoločné a konštruktívne riešenia. Ďakujem. Ďakujem pani Rejna za vaše, vašu prezentáciu a za detailné informácie o tejto komplexnej téme. A teraz by som chcela dať slovo pánovi Albrechtovi, ktorý je našim spravodajcom. Teraz ho nevidím v, správe, v sále, bol tu ale odišiel, ale dám teda slovo tieňovej spravodajkyni pani Loristy, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, pani Fajal, ďakujem za prezentáciu a rozhodnutia Celý ten proces, ktorý tomu nasledoval, mal veľký vplyv na našu prácu. Pracujeme na nariadení, pardon, na smernici o ochrane údajov. V mnohých článkoch sme vzali do úvahy rozhodnutie súdu, znenie, ustanovenia a v priebehu trialógov je to taký pevný základ na to, aby sme zabezpečili, že e, vysoké štandardy ochrany osobných údajov v Európe budú zachované. My sa snažíme zabezpečiť ochranu základných práv, A v našej praktickej práci sa neustále objavujú problémy, ktoré sa nemôžu e, vyriešiť v súčasnom rámci, keď problém národnej bezpečnosti je mimo e, rozsahu mandátu našej práce a takisto mimo mandátu Európskej únie. Ak sa nám podarí zabezpečiť e, rešpektovanie týchto vysokých štandardov, aby každý občan EU mal právo stiažovať sa a tak ďalej, to e, by bolo dobré, ale často vidíme, že v členských štátoch toto právo nie je zaručené. My o tomto roz, e, diskutujeme takmer po každom trialógu a moja otázka na komisiu znie, ako toto vyriešiť. Dnes sme sa opäť zišli so spravodajcom a povedali sme si, že konečne musíme niečo urobiť. Napríklad utečenci. Keď sa pozrieme na tie prípady, kedy policia z jedného štátu je vyslaná do iného členského štátu, aby sa zúčastnila operácií, tak tam nie je veľmi jasný základ a nie sú tam tie právne záruky na, na našom vlastnom území. Takže rozhodnutie súdu sa teraz e, síce vzťahuje na tretí štát, ale my sa musíme zamyslieť, čo to znamená pre naše vlastné členské štáty. Máme čakať na ďalší rozsudok súdu, alebo môžeme urobiť niečo aj my? Ďakujem a teraz má slovo pán Foss. Ja, vielen Dank für Ihre äh, Darstellung. Ďakujem za túto vašu prezentáciu. Ďakujem za tieto informácie, ale ja túto analýzu hodnotím úplne inak. Podľa mňa, mňa to dosť desí, že vlastne ste sa oddelili už od samotného rozsudku a robíte nejaké zásadné úvahy o preskúmaní e, smernice o PNR a FDP a tak ďalej. Okrem toho nemeckí kolegovia, a respektíve vaši nemeckí kolegovia, kolegovia spísali takisto ten 14-bodový dokument a potom všetky presuny údajov um, aj na základe štandardných klauzul, aj na základe záväzných korporátnych pravidel, všetky tieto prenosy údajov paušálne spochybnili. My tu v Európe nežijeme na nejakom šťastnom, izolovanom ostrove. My potrebujeme výmenu údajov s inými. A táto interpretácia, ktorú tu predkladáte, ktorá sa týka všetkej výmeny informácií, i keď rozhodnutie súdu sa týka iba toho rozhodnutia o adekvátnosti Európskej komisie, tak ja si myslím, že tá vaša analýza zasahuje príliš ďaleko a dosť znepokojuje určite aj e, všetkých v Únii. Takže sústreďme sa len na to, čo povedal Európsky súdny dvor. Poprvé, rozhodnutie o primeranosti samotné je neplatné, pretože Európska komisia premeškala alebo zanedbala urobiť e, náležité preskúmania. Takže to rozhodnutie o primeranosti v zásade ako rozhodnutie sa e, nespochybňuje, ale Hovorí sa, že existujú oznámenia komisie, ktoré spochybňujú zároveň ochranu údajov v USA. A to treba preskúmať, ale nejde o to, že by sme teraz celý nástroj, ktorý sme zakotvili v smernici, že by sme tento nástroj spochybňovali. Nie, toto súd neurobil. A ja sa pýtam, prečo to robíte vy? A podobne e, sa chcem vyjadriť ku kolegom z Nemecka, Neviem, ako môžete povedať, že my v Európe sa oddelíme, <clears throat> nebudeme robiť prenosy údajov. To nie je možné. To nie je interpretácia, s ktorou by som mohol nejako súhlasiť. Ten rozsudok v zásade je správny. Aj keď sa hovorilo o NSA, sme povedali, že tá ochrana údajov nie je bezpečná, ale nemôžeme teraz jednoducho e, hodiť cez palubu všetky nástroje, ktoré máme v tejto oblasti. Ďakujem, pán Fos. Teraz dostane slovo posledný tieňový spravodajca, to je pani Ernst. Ernst, nech sa páči. Myslela som, že budeme podľa politických skupín, ale nevadí. Ďakujem. Ešte jedna doplňujúca otázka. Vy ste to popísali naozaj podrobne. Ďakujem vám veľmi za to. Je dobré, že ste nám to tak presne popísali a ešte by som si to chcela raz vypočuť detaľnejšie. Ale jedna jasná otázka. Teraz po vynesení rozsudku, čo potrebujeme? Potrebujeme nový, lepší, vylepšený safe harbor, um, teda bezpečný prístav, alebo môžeme pracovať na základe tých záväzných uh, pravidiel pre korporácie, binding corporate rules. Um, môžete ešte, jas, ešte raz jasne povedať, uh, čo vlastne teraz potrebujeme? To je jedna otázka. A druhá otázka máme ten starý problém s tým masovým odpočúvaním a sledovaním občanov, ktoré stále prebieha. V mojej politickej skupine sa domnievame, že ani najlepšie ustanovenia o safe harbor, ani najlepšie kontrolovaný tzv. bezpečný prístav nám nebude stačiť, nebude na nič, pokiaľ údaje budú postupované iným orgánom pod e, nadpisom ochrana národnej bezpečnosti. Toto naozaj nechceme. A posledný bod, e, hovorili ste o PNR, o TTIP, o dopadoch na, tretích, na tretie subjekty. Povedzte nám o tom niečo viac. Bude sa konať to vypočutie, to je dôležité, ale napriek tomu by som rada počula nejaký taký širší záver o tom, aké účinky bude mať tento rozsudok Európskeho súdneho dvora na európsku legislatívu, na iné zákony, na dohody a tak ďalej. Ďakujem. A teraz pani Sipel, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať za predstavenie správy o súčasnom stave. Pokiaľ sa nepreskúma, či existuje dobrá primeraná ochrana údajov v tretich štátoch, tak do toho okamihu nemôžeme postupovať tomuto štátu údaje a my teraz musíme preskúmať, či a v akej forme existuje tá ochrana údajov a pokiaľ ide o kontroly, existujú dve úrovne a my musíme zabezpečiť, aby to dobre fungovalo. Jedna úroveň je bežná legislatíva a otázka, ako to dodržiavajú podniky a druhá otázka je otázka tajných služieb, ktoré údaje zachytáva tajná služba. A tu už vstupuje do toho európska úroveň, pretože naše um, tajné služby často um, zasahujú alebo presahujú svoje právomoci, aby som veľmi rada vedela, aké účinky toto bude mať na dohody ako TTIP alebo uh, PNR. A potom ďalšia otázka ako toto celé priamo či nepriamo bude ovplyvňovať čiste európsku dohodu o údajoch PNR, pretože výsledkom môže byť, že tie skúsenosti, ktoré získame, sa s nimi podelíme s, um, s tretimi štátmi a potom vnútorná bezpečnosť alebo národná bezpečnosť, to je čiste národná téma to, táto téma musí byť takisto vyhodnotená v tomto kontexte veľmi dôkladne. K tomu už boli stanoviska a hovorilo sa o tom, že tajné služby e, úzko spolupracujú v globálnom kontexte a e, národná bezpečnosť e, častokrát presahuje do toho európskeho kontextu na európsku úroveň. Takže otázka je, do akej miery by to mohli ovplyvniť do akej miery by to mohlo ovplyvniť aj európske dohody a či európske dohody sa budú musieť nejako zmeniť alebo prehodnotiť. Ďakujem pani Sipel. Teraz pán Kirkhop, vy ste takisto tieňový spravodajca za skupinu EKR. Ďakujem pani predsedajúca, prepačte, že som zmeškal prvú časť, ale so záujmom som si prečítal e, tie body pracovnej skupiny a našťastie som bol minulý týždeň v USA, zúčastnil som sa na vypočutí v kongrese o téme bezpečného prístavu, tzv. Safe Harbor. A takisto som preštudoval prípad Šrems. Ja želám komisárke Jourovej veľa úspechov a dúfam, že predloží dodatoč, dostatočné záruky, ktoré nám umožnia pokračovať vo výmene údajov, pretože sú dôležité aj pre e, komerčné vzťahy e, medzi EÚ a USA. Mám niekoľko otázok. Pokiaľ ide o samotný rozsudok, predpokladajme, že sa dosiahne uspokojivý výsledok. Ja sa pýtam, do akej miery tento rozsudok bude retrospektívny, do akej miery tento rozsudok bude predmetom preskúmania alebo prepracovania, bude ten rozsudok iba vykonaný um, alebo predbehnutý určitými udalosťami, alebo je na Európskom súdnom dvore nejaký postup, mm, ktorý umožní ďalšie riešenie tohto rozsudku, prídu nejaké odvolania a tak ďalej. Ďalšia otázka. E, pracovná skupina navrhla aj alternatívy. Ak e, by sme nemohli pracovať s konceptom Safe Harbor, a ja chcem vedieť, čo si myslí pracovná skupina o odlišných účinkoch e, rôznych typov obchodu. Pretože existujú alternatívne nápravné prostriedky, ako zvyčajne sú ľahšie uplatniteľné na veľmi veľké podniky, ktoré si môžu dovoliť e, zrealizovať tie prísne požiadavky, ktoré sú s tým spojené. A ja naozaj chcem vedieť, čo bude robiť pracovná skupina, ak e, pristúpime k ďalšej dohode, ako sa navrhuje. Musí pracovná skupina ešte niečo doriešiť? Máte nejakú prioritnú tému, ktorú ešte chcete riešiť? Ďakujem, pán Kirkop. Pán López Aguilar. Thank you. I can only uh, appreciate Uh, Ďakujem, môžem len oceniť uh, presnosť tejto analýzy o dôsledkoch toho, to najdôležitejšieho rozsudku Európskeho súdneho dvora. Uh, článok 29, pracovná skupina, prvý dobrý dôvod je ten, že tento článok dokazuje, že smernica o ochrane údajov je ešte stále živá čo mi je ľúto, pretože ja by som bol rád, keby namiesto tejto smernice sme mali tú neexistujúcu ešte čisto novú čisto nový balík o ochrane dát, ktorý teda ešte len očakávame. A kým nebudeme mať tento balík o ochrane dát, tak budeme pracovať ešte niekoľko rokov s existujúcou smernicou a vy zastupujete pracovnú skupinu, ktorá je zložená zo zástupcov všetkých členských krajín EÚ, ktoré sú súčasťou jej teda každodenného presadzovania a implementácie tejto smernice. A to by som chcel doplniť do tejto diskusie. Samozrejme, že súhlasím so s tými všetkými obavami, ktoré boli vyjadrené, ale moja obava sa zameriava na dopady na členské štáty EÚ, pretože toto, tento rozsudok, toto rozhodnutie nemá vplyv len na bilaterálne vzťahy alebo vzťahy medzi EÚ a USA o tom rozhodnutí o bezpečnom prístave alebo safe harbor uh, decision um, rozhodnutie súdneho, Európskeho súdneho dvora. Má to vplyv aj na všetky ostatné bilaterálne vzťahy EÚ tretími stranami, pokiaľ by na ne mala vplývať táto záväzná interpretácia rozhodnutia Európskeho súdneho dvora o charte základných práv EÚ, čo je komponent Lisabonskej zmluvy s rovnakou platnosťou, s rovnakou váhou, právnou váhou ako zvyšok zakladajúcich dohovorov a primárneho práva EÚ to je vlastne ústavný základ EÚ. Eh, e Má to ale vplyv aj na, člens, na právne systémy členských krajín, na vnútorné domáce právne systémy, ktoré sú zastúpené článkom 29 pracovnej skupiny. Chcel by som vedieť, aká je vaša analýza dopadu na domáce právne systémy, hlavne postupy odovzdávania či transferov údajov, ktoré sa realizujú medzi členskými štátami podľa ich vlastných pravidiel. Ako sa tieto budú revidovať v novom svetle tejto záväznej interpretácie rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, čo je oveľa e, náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Po druhé, aký je očakávaný dopad nielen na transfery údajov, ale aj štandardy ochrany údajov, ktoré budú pod, pod oveľa prísnejšou kontrolou vo svetle e, Charty základných práv EÚ. A po tretie, pokiaľ ide o masové sledovanie v členských štátoch, pretože to existuje tieto postupy v členských štátoch existujú a to treba revidovať aj vo svetle tejto záväznej interpretácie Európskeho súdneho dvora. Sú nejaké členské štáty, ktoré budú kde sa veci budú skúmať z nejakých špeciálnych dôvodov kvôli nejakým postupom? Je tam niektorý, ktorý si zaslúžil, alebo teda zasluhuje takú najväčšiu pozornosť, pokiaľ ide o ten záväzný charakter rozhodnutia e, Európskeho súdneho dvora? Ďakujem, pán Aguilar. Mm, predtým, ako dám slovo ďalšiemu rečníkovi, vítam zástupcov komisie rady, ktorý sa možno prihlásil o slovo zo strany komisie. Je tam niekto? A zo strany rady? Dobre, v poriadku, takže dávam slovo pani Inal. Najskôr vám chcem poďakovať za všetky tieto otázky, ktoré ukazujú skutočný záujem a potrebu um, komunikovať. To sa mi zdá nevyhnutné. Je to téma, ktorá je citlivá, zaujímavá aj teda pokiaľ ide o G29 um, diskutovať, uh, musíme diskutovať o našich názoroch. Ďakujem za všetky tieto veľmi vhodné a početné otázky. Pokúsim sa odpovedať chronologicky. Na prvú otázku, tá sa týkala národnej bezpečnosti v členských štátoch a, a teda toto je mimo kompetencií um, európskej inštitúcii. Áno, s touto otázkou sa potýkame v G29. My nie sme kompetentní rovnakým spôsobom, pokiaľ ide o právo informova- na informácie mm, na jednotlivých národných úrovniach. Niektoré orgány majú širšie, niektoré užšie pole pôsobnosti a to proste komplikuje rozhodovací proces o týchto citlivých témach. Napríklad zákon z 78., ktorý transponuje túto smernicu, sa týka informačných služieb. Samozrejme, potom sú tam určité dohody, ale ACNIL eh, teda musí reagovať na oblasti, ktoré sa týkajú informácií v niektorých oblastiach áno, v niektorých nie, v niektorých prípadoch kníh e, informovaný, v niektorých nie je. E, tieto názory nie sú zverejnené, môžu byť e, zverejnené na návrh francúzského parlamentu, ale nie je to verejné, nie je to záväzné. Čiže je tu tiež aj dodatočná kontrola, kde KNIL môže re, realizovať kontrolu, ale nie všade. Sú tam sankcie, ale nie vždy. Čiže sú tam dohody, ktoré sa realizovali a týkajú sa týchto um, orgánov, ale nie všetkých. Máme tu predsedničku Knil, ktorá je tiež prítomná počas našich stretnutí. Veľmi často sa vyjadrovala na, v národných médiách, žiadala o väčšiu kontrolu pred a po väčšiu kompetenciu pre KNIL a využijem túto príležitosť, aby som vás informovala o práve o nepriamom práve prístupu, ktorý existuje vo Francúzsku, teda verejné, e, verejná agenta a toto umožňuje aby sa občania obrátili na KNIL, aby si overili niektoré údaje v prípade, že spracovanie informácií um, a v prípade, že majú pocit, že spravodajské služby nepracujú tak, ako by mali. E, čiže to je úplne v protiklade s princípom samotný, ale je tu teda určitá taká verifikácia, aby sa zaručila konformita týchto, tejto práce a je možné dokonca sankcionovať spravodajské služby Eh, je to taká protiváha kontroly eh, zo strany štátu a teda vytvorenie tejto nezávislej organizácie CTR, myslím, že sa volá. Sú tu teda systémy, ktoré sú implementované na národných úrovniach, ja hovorím iba o tom francúzskom, ale je pravda, že je to skutočne komplikované zharmonizovať kontrolu a postupy na európskej úrovni. G29 teda sa bude venovať práve rozličným národným systémom, ktoré zmapuje a porovná z pohľadu teda možných mm, oblastí alebo teda ciest, ktoré môžu občania využiť. K otázke trošku širokej interpretácie tohto rozhodnutia e, k ostatným nástrojom transferov a teda odovzdávania informácií. Celý ten právny rámec transferov v Európe, možno, že dve veci by som povedala na začiatku. My netvrdíme, že tieto nástroje už nie sú použiteľné alebo v súlade s európskymi normami či kritériami. Hovoríme, že chceme urobiť analýzu nástrojov, aby sme zistili, či vo svetle toho rozhodnutia prinášajú a zaručujú e, a poskytujú dostatočné záruky. Prečo? E, tá prvá otázka je pr- úplne e, právna. Článok 4, ja vás vyzývam, aby ste, aby ste si ho pozreli, vytvára alebo hovorí o podmienke pre to, aby eh, orgán zakázal transfer, že v prípade, že existuje nejaký zákon, eh, ktorý hovorí, že sa poruší nejaké pravidlo. Táto výnimka teda ide nad rámec eh, demokratického fungovania spoločnosti. Čiže kladieme si otázku, či ešte raz vo svetle toho existujúceho rozhodnutia, ktoré je akceptovateľné pre demokratickú spoločnosť, sú tam určité kritéria, či tieto nástroje sú ešte dostatočnou zárukou rozsudok. Um, myslím si, že tam bol článok 80 až 90. Uh, tam sa hovorí o adekvátnosti úrovne ochrany uh, uh, v USA, teda v Táto adekvátnosť sa musí vyhodnotiť a vytvoriť sa kritéria preto, aby sa zistilo, či systém a právny E, systém v USA je, alebo teda umožňuje rešpektovať európske právo v prípade, že dôjde k týmto transferom. Snažíme sa konať pragmaticky, ale samozrejme, že nechceme e, z dnes na zajtra e, zastaviť všetky transfery informácií. Uvedomujeme si, aký dopad by to mohlo mať, napríklad hospodársky, preto sme vytvorili um, takú bublinu alebo prechodnú zónu troch mesiacov, kde e, vytvárame e, podmienky na využívanie týchto nástrojov. Samozrejme, že sú tu aj rizika s tým spojené, ale mm, potre- považovali sme absolútne za nevyhnutné, aby sme mm, boli realistami a zvážili aj dopad na ostatné nástroje. Chceme teda rigorózne zanalizovať právny rámec a výnimky, aby sme zistili, či tento článok 4 e, je platný a použiteľný alebo nie. To bol druhý bod. Tretí bod, čo potrebujeme? Takže čo budeme potrebovať, to je skutočne otázka, ktorú si tiež kladieme a ako som už hovorila, počas e, diskusie cítime to už niekoľko rokov aj na úrovni G29, aby sme diskutovali o týchto témach. Znovu odpoveď mm, nie je v tom, že by sme maximálne posilňovali zmluvné nástroje, keďže tieto nemajú vplyv na právny rámec e, toho príjimateľa informácií. V prípade, že zmluvné pravidlo alebo nástroj hovorí, že treba rešpektovať chartu základných práv a normy, a teda príjimateľ informácie to musí rešpektovať, keď právny rámec e, dovozcu umožňuje nerešpektovať tieto základné princípy európskeho práva, a všetky ustanovenia ústavných doložiek, tak v tom prípade tieto nástroje proste padajú, e, padá celá tá hierarchia. Čiže z tohto dôvodu, a my si uvedomujeme, že teda bolo by to ideálne, ale treba uznať, že riešenie musí prísť odinakiaľ. inakiaľ bude ním vládna dohoda v prípade, že to kompetencie umožnia, teda uvidíme, či to bude úroveň mm, na úrovni komisie, alebo to bude iná úroveň skutočne, ale potrebujeme dohodu, ktorá bude dostatočne právne silná, aby dovozcovia mohli rešpektovať aj európske právo. Čiže to rozhodnutie nebude jednoduché, nie je to ľahké Musíme si to uvedomiť, teda všetci hráči si musia uvedomiť, aká situácia je a počúvame o tom čoraz častejšie, či už na úrovni občianskej spoločnosti, podnikov, je potrebná dohoda, ktorá zorganizuje spoluprácu v oblasti spravodajstva že nejaká celoplošná dohoda, ktorá umožní použiť a znovu použiť údaje. Teda my e, nechceme e, tvrdiť, že nebudú žiadne výnimky. Áno, môžu existovať, tie musia byť v rámci e, to, týchto kritérií, napríklad um, sa to týka transparentnosti, proporcionality, um, teda potrieb, tieto kritéria um, načetol sudca. To bol tretí bod. K štvrtému bodu myslím si, že k tomu, čo sa týkalo TFTP a PNR, dopady na ostatné nástroje, ostatné dohody, medzinárodné dohody či otázky adekvátnosti, tak e, tu je možno trošku skoro, aby sme tu vyvodili dôsledky my to ani netvrdíme, my sa chceme zamyslieť nad týmito dôsledkami, e, ale teda sme v tejto fáze. Nemôžem sa teda vyjadriť. Po G29 kontrolné orgány si uvedomujú, že sa tiež musia zamyslieť nad týmto potenciálnym dopadom. alternatívam a dopadom na rozličné typy podnikov a teda v prípade, že budeme mať nejakú novú dohodu, tak som už čiastočne na to odpovedala hlavne v súvislosti s tou garanciou či zárukou, ktorú táto dohoda musí priniesť ešte raz vo svetle toho rozsudku keď sú tu nejaké možnosti odvolania pre osoby, či už administratívne, či e, právne otázky, e, transparentnosť, všetky tieto kritérii musia byť odzrkadlené v záruke, ktorou ktorá musí byť poskytnutá v prípade, že sa budú prenašať tieto informácie a znovu používať. Otázka nie je ani tak veľmi, čo bude v tejto dohode, pretože vďaka rozhodnutiu či rozsudku a celému tu, tom, celém mm, právomoci alebo dva teda pôsobnosti e, súdneho dvora. E, toto je práca pre demokratickú spoločnosť a G29 sa tomu venuje. Nie je to ani tak veľmi o tom, čo chceme e, v tejto dohode, ale aká bude jej právna forma preto, aby fungovala, aby to bolo funkčné. A toto je skutočná otázka. Ďalej, k dopadu na ostatné členské štáty a ich národné právne systémy. Aj tu si myslím, že som čiastočne odpovedala. To je bod, ktorý budeme musieť prebrať. Žiaľ, dnes sme iba na začiatku. Sme na začiatku našej práce, ktorá, ako som už vysvetlila, je veľmi komplexná ambiciozná, je to priorita pre G29, sú tu aj ostatné eh, právne nástroje, ktoré majú rôznu časovú pôsobnosť. Je to naliehavá téma pre nás. A ako náhle eh, tieto dopady eh, rozsudku na iné rozhodnutia budú jasné. Závery ešte nie sú vyvodené, len očakávania očakávame, že z pohľadu pôsobnosti tohto rozsudku nemôžeme eh, dávať hlavu do piesku a mm, jednoducho čakať na to, čo sa stane. Musíme sa zamyslieť oveľa skôr, oveľa viac nad tým. Nad tými safe harbor, teda bezpečné prístavy, musíme nad tým rozmýšľať už všetky tieto nástroje vo svetle tohto rozsudku a kritérií, ktoré stanovil sudca. Merci, Ďakujem pani Reynal ešte raz za tieto vysvetlenia, za informácie, ktoré ste nám poskytli. Sekretariat ma informoval, že e, zástupcovia e, skupiny G29 ešte raz nás navštívia koncom januára aby sme si pozreli výsledky, aby sme si ešte položili ďalšie otázky. Ďakujem. Drahí kolegovia, a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, to je prezentácia postupu rokovacieho procesu e, o smernici o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely výskumu, štúdia a tak ďalej. Je to vlastne imigračný nástroj, o ktorom sa ešte rokuje. A ja i hneď dám slovo pani Cecílii Wikström, ktorá je spravodajkyňou a ona nás oboznámi, v akom stave sa nachádza rokovanie. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, drahí kolegovia. A ja som tak rada, že vám môžem o tejto správe niečo povedať o výskume a výmene žiakov. Prebehli tu e, bezpočetné rokovania a nakoniec sme sa zhodli na politickom balíčku o tejto smernici o študentoch, o povolení na pobyt a myslím si, že to môžeme uzavrieť na trialógu na budúci útorok, keď budeme mať už text. Politická dohoda však už existuje a ja by som sa preto chcela poďakovať všetkým účastníkom práce na tejto pracovnej skupine, ktorá trvala 3 roky. Bola to veľmi komplikovaná záležitosť a ja som sa veľmi obávala, e, že to opäť zamrzne na rade, ale Chcela by som sa skutočne obrátiť na všetkých tieňových spravodajcov, na spolupracovníkov, pretože naša skupina bola vynikajúca. Sme úplne fantasticky spolupracovali. A chcela by som sa poďakovať personálu Európskeho parlamentu, výboru Libe a Róze za všetkú prácu, Danielovi, môjmu asistentovi, a obidvom im naozaj veľmi ďakujem. Ďakujem aj vám za trpezlivosť, za to, že ste boli so mnou trpezliví a tiež sa chcem poďakovať komisii, pretože komisia skutočne vyvinula úsilie, aby nám mnohé body vysvetlila, pokúsila sa e, nás e, skutočne predstaviť ako kreatívnych a transparentných a takisto ďakujem aj luxemburskému predsedníctvu za kreativitu a vynikajúcu spoluprácu. Rozprávy neboli ľahké, ale spolupráca bola vždy veľmi konštruktívna. Chcela by som vysvetliť také hlavné línie tohto balíčka. Tento balíček má pre Európu veľkú pridanú hodnotu, lebo sa týka študentov, výskumníkov, štipendistov, rôznych dobrovoľníkov v rámci európskych dobrovoľníckých služieb. Takisto sa uľahčí európska mobilita študentov, e, výskumníkov a ich rodín, ktorí tiež majú právo pracovať, e, kým sú v Európskej únii so svojím partnerom. Takže malo, mal by sa im zabezpečiť lepší prístup na pracovný trh. Rovnako chceme vytvoriť taký systém, ktorý by umožnil týmto vedcom e, zotrvať na území Európskej únie ešte aspoň 9 mesiacov po završení e, svojej výskumnej alebo vzdelávacej e, činnosti, aby si našli prácu alebo založili firmu, aby využili vzdelanie, ktoré nadobudli a ako aj potenciál, pretože to sú tie najvzdelanejšie mozgy, ktoré prišli do Európy skutočne za vzdelaním. E, takisto sa to týka aj oper, ale poprvýkrát oper budú začlenené do E, právneho nástroja Európskej únie. Teda vo všeobecnosti bude oveľa jednoduchšie pre osoby, ktoré majú veľký talent a prídu do Európy, tak to bude znamenať pre nich väčšie možnosti a väčšiu prosperitu pre všetkých. Máme tu ešte ďalšie vylepšenia, máme tu aj záchradné klauzuly, ktoré by mali predísť tomu, čo by sme mohli zadefinovať ako možné zneužitie. Sú to aj opatrenia, aby sme sa vyhli zneužitiu a ja priznávam, že sme boli veľmi kritickí ku všetkým byrokratickým prekážkam, ktoré členské štáty chceli e, vytvoriť, ale na záver sa nám podarilo dospieť k dobrým e, kompromisom, k dobrým rozhodnutiam, sú tu niektoré časti, ktoré sa nám páčia viac, iné sa nám páčia menej, ale pre mňa e, je pozitívne, že vôbec e, tu máme možnosť riešenia problémov niektorých tých, tejto skupiny. A to ukazuje, že všetci vieme a všetci môžeme pokročiť dopredu vďaka ambiciózným legislatívnym návrhom, aj keď hovoríme o imigrácii, v tomto prípade o legálnej imigrácii. Na samite v Lavalete sa o tom už hovorilo. Aj bude hovoriť a ja sa chcem poďakovať e, všetkým, ktorí e, sa prác, tejto práce zúčastnili. Ešte chýba niekoľko drobností, ale tie sa predpokladám, uzavrú budúci útorok a potom to oslávime. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť aj za ujem. Ďakujem pani eh, Wikström. Bohužiaľ, tieňoví spravodajcovia tu nie sú. Želá si niekto iný slovo? Nie. Mm, a prejdeme k ďalšiemu bodu 25 pani Čunič, ktorá je e, spravodajcom za smernicu, ktorá sa týka e, gara, to je pán, pani Činiči, ktorá sa týka garancií pre dej, v prospech detí, ktoré môžu byť prenasledované. E, o tejto správe sa naposledy hovoril na trialógu 27. októbra. Ďakujem vám, ďakujem vám za to, že ste mi tu dali možnosť e, vystúpiť e, k poslednému trialógu, ktorý sa týkal procedurálnych garancií e, pre deti počas mm, týchto súdnych konaní. Ja dúfam, že dospejeme k záveru a že príjmeme spoločný text. My sme e, e, sa dotkli tej najzložitejšej fázy, pretože sme sa rozhodli najskôr riešiť tie články, o ktorých si myslíme, že tam môžu byť ťažkosti a, a takisto aj tie články, kde neočakávame ťažkosti. Potom sme, chceme venovať našu pozornosť tým článkom, ktoré si budú vyžadovať dlhšie preskúmanie a ktoré mm, budú obsahovať viac e, problémov. Vo všeobecnosti môžem povedať, že E aj keď počas posledného trialógu vyvstali dve alebo tri prekážky, a to práve v dôsledku postojov niektorých členských štátov, a ja musím uznať a ďakujem luxemburskému predsedníctvu za jeho angažovanosť a prácu, aby naozaj došlo k uzavretiu týchto negociácií do konca roku. A ja i moji spolupracovníci chceme k tomu prispieť a e, my teraz sa ešte stretneme, aby sme pripravili posledný trialog budúci štvrtok a chcem sa poďakovať aj sekretariatu výboru, ktorý nás v tejto komplexnej práci e, a v tejto poslednej páze veľmi podporovali Ja myslím, že, sa ne, že nemôže, Žeme byť veľmi spokojní, pretože sme sa e, zhodli na mnohých článkoch. Dva sú veľmi dôležité, napríklad článok 15, tam sa nám podarilo e, vložiť formuláciu ohľadne práva e, byť sprevádzaný e, rodičovskou autoritou v prípade maloletých, a to nielen počas vyšetrovania, ale počas všetkých fáz tejto procedúry. E, pre mňa je to veľmi dôležité, nie len preto, že tu bola rezistencia zo strany rady, ale aj preto, že tieto ustanovenia neboli predpokladané ani vo všeobecnom návrhu, a my v Európskom parlamente sme to pridali a podarilo sa nám to aj presadiť. Máme tu ešte článok 8, kde máme právo na lekárske vyšetrenie a my sme tam tiež pridali právo na lekárskú pomoc. To je taký širší pojem a pôvodne sme nezamýšľali, v pôvodnom návrhu komisie sa nenachádzal. Myslím si, že toto je výsledok našej vynikajúcej spolupráce tak na úrovni parlamentu, ako aj na úrovni trialógu a ešte niekoľko bodov, o ktorých budeme diskutovať, ale myslím si v každom prípade, že sa blížime záveru. Máme tu najmä články 10, 11 a 12, e, ktoré požadujú rozšírenie celej série garancií na všetkých mladistvých, ktorí E, sú pozbavení slobody a nie len na tých, ktorí sú vo väzení. Ja dúfam, že nebudeme mať s tým veľa ťažkostí, pretože už tu máme dohodu o garanciách. A teraz e, chceme ešte rozšíriť tieto dispozície na všetky situácie pozbavenia slobody, či už ide o zatknutie alebo o ďalšie činnosti. Rovnako sme pripravili celú sériu schôdzi medzi nami a myslím si, že nájdeme zhody a dohody, najmä pokiaľ ide o ochranu e, súkromného života mladistvých, ale aj v iných e, garanciách. E, ťažký bod, ktorý zostáva, je článok 16 a týka sa e, práva na advokáta a ešte potom aplikačné pole tejto smernice keďže tu ide o mladistvých, ja opakujem, že mám veľkú skúsenosť v tejto oblasti. A keď hovoríme o mladistvých, tak si myslíme, že veci sú e, ľahké, ale nie je tomu tak, pretože my sme sa v našej smernici stretli s takými ťažkosťami, ktoré sa týkajú e, dôležitých garancií ktoré potom mohli byť prevzaté aj do procedúr, ktoré sa týkajú dospelých. Pre nás je to dôležitá práca. A potom článok 6, ktorý sa týka prítomnosti advokáta. Tam sme našli pomerne veľa prekážok. A to najmä preto, že tu bola istá rezistencia zo strany rady, pokiaľ ide o právo pre e, mladistvých na permanentnú prítomnosť advokáta. A ešte sa chcem zmieniť o smernici, ktorá by nemala byť problematická, ale obsahuje veľa výnimiek, ktoré nie sú priateľné v smernici, ktorá definuje práva mladistvých v rámci trestného konania. a tam treba posilniť úroveň ochrany, pretože mladiství sú zraniteľní a musím im byť udelená väčšia miera ochrany ako dospelým. My pokračujeme v našej práci, aby sme dosiahli náš cieľ a ja dúfam, že sa nám podarí nájsť riešenie aj v rámci tohto článku 6 právo na advokáta a v prípade negociácií budeme mať možno príležitosť sflexibilniť niektoré články, najmä pokiaľ ide o niektoré ustanovenia článku 2. A takto očakávame, že uzavrieme trialo koncom roka. To by bol veľký úspech, pretože by to bolo poprvýkrát, čo smernica eh, venovaná ochrane mladistvých je veľmi očakávaná vo viacerých krajinách. Takže urobíme všetko v tomto smere, urobíme našu prácu, ešte máme trialog 12. Potom ešte máme ďalšiu schôdzu 25. v Štrasburgu a medzi tým máme celú sériu odborných stretnutí s fiktívnym spravodajcom. A dúfam teda, že budeme musieť prácu trialógu priaznivo uzavrieť. Pani Činiči, ďakujem vám za váš príspevok, keďže tu nemáme veľa prítomných. Ja navrhujem, aby ste poslali členom výboru výsledky týchto negociácií, pretože to je veľmi dôležitá otázka a e, mnohí, pre mnohých je to prvýkrát, čo sa s takouto legislatívou stretajú a Mm, ja vám navrhujem, aby ste to poslali v písomnej forme. A teraz, drahí kolegovia, ďalší bod sa číta prezentácie správy o aplikácii a aplikácii programu Pericles, ktorý má byť proti, zameraný proti e, falzifikácii tento program, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2020, predstavuje pomoc a vzdelávanie proti falšovateľom peňazí. A následuje po ňom e, nariadenie 331-2014 na obdobie, ktoré skončí 31. decembra 2020, článok 13, paragraf 3 uvedeného nariadenia nariaduje komisii, aby každý rok Európskemu parlamentu predkladala informácie o výsledkoch tohto programu. Táto správa e, reaguje na túto požiadavku za rok 2014. A teraz dávam slovo zástupcom komisie a potom e, tým poslancom, ktorí tu zostávajú. Nech sa páči. Pán Kau. Ďakujem pani predsedajúca za to, že ste komisii dali túto možnosť predstaviť správu o implementácii programu Pericles eh, na rok 2014. Niekoľko podkladových informácií v rámci celého programu Pericles do roku 2020 a takisto zdôrazním najdôležitejšie opatrenia, ktoré boli realizované v roku 2014 ale najskôr chcem e, sa s vami podeliť ešte o nejaké údaje o tom, ako sa ohrozujeme na euro. Štatistiky Európskej centrálnej banky hovoria o období 2012 až 2015 ako o období, kedy sa e, viac e, falšovali bankovky v porovnaní s predchádzajúcim obdobím najnovšie dvojročné informácie, ktoré Európska centrálna banka zverejnila tento rok v júli, ukazujú, že v prvej polovici roka 2015 450 tisíc bankoviek bolo sfalšovaných a to je navýšenie o 37 oproti prvému pol roku 2015 Takže hovoríme tu o tom, že štatistiky, e, alebo teda čísla, počty e, falšovaných bankoviek narastajú. Pokiaľ ide o falšovanie minci, eura, aj tam e, sa objemy zväčšujú. Veľká, veľké zaistenie sa konalo v Porto Marino v neapolskom prístave na konci roka 2014. Tam bolo zabavených 300 tisíc falošných euromincí a pravdepodobne boli vyrobené v Číne. No a po tretie, kvalita falzifikátov sa zvyšuje, najmä pokiaľ ide o mince, falšované mince. Teraz ich elektromagnetické charakteristiky sú už naozaj podobné ako charakteristiky pravých euromincí, takže je naozaj ťažké ich rozoznať v prístrojových zariadeniach. A takisto sme zistili, že bezpečnostné črty bankoviek, hologramy sa dajú zakúpiť na internete, na niektorých čínskych webových stránkach, ktoré ponúkajú vlastne na zaslanie tieto fólie, tieto hologramy za veľmi nízke ceny a toto môžu potom um, organizované skupiny využívať na e, výrobu falošných bankoviek. Údaje Europolu za rok 2014 hovoria o tom, že 1,2 milióna e, falošných eurobankoviek bolo zabavených políciou a ich uh, hodnota bola 66 miliónov eur. Sokta, správa Sokta Europolu hovorí o tom, že vzhľadom na to, že euro je teraz najväčšia mena na svete a eurozóna sa rozširuje. Je to stabilná mena a preto je stále atraktívnejšia pre organizované zločinecké skupiny, ktoré chcú e, falšovať bankovky a kombinujú to napríklad s praním špinavých peňazí alebo s obchodovaním s drogami. Je to e, pretrvávajúca hrozba a preto je potrebné vytvárať takéto školiace programy ako napríklad Perikles, ktorý sa snaží riešiť túto hrozbu z rôznych uhlov pohľadu. A okrem toho chcem ešte spomenúť smernicu, ktorú schválila EÚ. Bola diskutovaná aj vo výbore LIBE. Je to smernica 2014 62, schválená v roku 2014. Táto smernica zvyšuje ochranu eura aj iných mien eh, pred eh, falšovaním a zavádza vlastne trestnoprávne postupy. To je veľmi dôležité. My máme administratívne postupy ako autentikácia, aby sme udržali mm, túto hrozbu pod kontrolou, ale tu máme aj trestnoprávne opatrenia. Takže toľko k takým základným informáciám o falšovaní eura a teraz k programu Perikles. Perikles e, je to systém pre výmenu informácia školenia tento program vznikol v roku 2001 a potom bol rozšírovaný. Pokryl predchádzajúce finančné obdobie rokov 2006 až 2013 a teraz e, sa nachádzame e, v ďalšom sedemročnom programe, ktorý bude trvať do roku 2020. A bohužiaľ, až v roku 2015 bol program Perikles rozšírený na členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne a zabezpečilo to nariadenie Rady z roku 2015. Takže za rok 2014 máme iba členské štáty eurozóny, ktoré využili tento program. Hovoríme o sume, ktorá je limitovaná, ale významná. 7,3 milióna eur na 7 rokov. Tu máme k dispozícii v tomto programe až do konca roku 2020 Program Perikles bol zmodernizovaný v porovnaní s predchodcom, je zjednodušený a je tam viac oprávnených akcií a okrem toho aj monitorovanie a podávanie správ boli aktualizované ako činnosti, teda e, my teraz pravidelne musíme podávať správy našim zainteresovaným stranám o úspechoch programu Perikles. No a jednou zainteresovanou stranou je samozrejme Európsky parlament, takže podľa článku 13 si teraz plníme svoju povinnosť a predstavujeme vám správu za rok 2014. Takže za rok 2014 rozpočet, ktorý rozpočtový orgán poskytol Periklu, bol 924 tisíc eur a e, väčšina boli záväzkové platby. 10 projektov e, sme e, financovali, 6 e, pochádza od príslušných orgánov Talianska, Francúzska a Španielska, teda štátov eurozóny. A to ukazuje, že tieto štáty majú aj najväčšie problémy s falšovaním eura, takže to sú najčastejší používateľia programu Pericles. Štyri projekty začala komisia a všetkých týchto 10 projektov môžete nájsť v prílohe 1, ktorá je vlastne prílohou správy. Tie akcie pozostávali v technických eh, školeniach, seminároch, výmenách personálu a štúdiách. Opatrenia eh, sa týkali eh, citlivých oblastí celého sveta. V roku 2014 sme sa sústredili najmä na Latinskú Ameriku, Čile napríklad sme robili um, budovanie kapacít, tak povediať. V Kolumbii sme zriadili um, hotspot pre euro a dolár a konal sa tam seminár a takisto sme sa sústredili na Albánsko a Turecko, pretože tieto štáty sa považujú za také tzv. distribučné regióny. 662 expertov sa sú, zúčastnilo na týchto akciách programu Perikles a účastníci prišli zvonka aj znútra Európskej únie. Väčšina samozrejme pochádza z európskych štátov. A pokiaľ ide o profesné pozadie účastníkov, väčšina z nich eh, pochádza z policajných zložiek ale taktiež je tam stále viac iných účastníkov, e, ktorí majú iné profesie, napríklad e, ľudia z e, centrálnych bank alebo zástupcovia prokurátov a sudcovia. Takže aby som to zhrnul, za rok 2014 mali sme viac účastníkov z prokuratúr a viac sudcov, ktorí sa zúčastnili na programe Perikles. Program Perikles e, obsahuje silnú zložku regionálnej spolupráce. Sme schopní ešte stále školiť e, napríklad policajné orgány v Kolumbii a toto sú veľmi dôležité aspekty alebo príklady našej práce. V, Kolumbii máme hotspoty, ktoré produkujú falošné eurá a dolári a my musíme byť prítomní priamo v tom regióne, v teréne, spolu s tajnou službou USA. Ďalšia dôležitá vec za rok 2014 dochádza k diverzifikácii rôznych opatrení a taktiež e, sa robia štúdie, ktoré skúmajú napríklad, odkiaľ pochádzajú pachatelia týchto trestných činov a takisto sa realizujú štúdie, ako zlepšiť bezpečnostné črty mincí v budúcnosti. Musíme sa už teraz zamýšľať nad budúcou generáciou nových euromincí. Chcem zdôrazniť aj to, že sa konala, konala konferencia vo Frankfurte Eh, na začiatku roku 2015 eh, organizovali ju Europol a ECB, 170 expertov zo 40 štátov sa zúčastnili a zdôraznili, že je veľmi dôležité spolupracovať medzinárodne, pretože falšovanie meny je medzinárodný jav, a preto musíme spolupracovať s partnermi ako napríklad Čína, ktorá zatiaľ neratifikovala Ženevský dohovor. A to je dôležitý dohovor z roku 1929 o predchádzaní a boju proti falšovaniu meny. Podpísanie tejto, tohto dohovoru by uľahčilo medzinárodnú spoluprácu a takisto by to posilnilo princíp nediskriminácie, pretože štát musí chrániť cudzie meny rovnakým spôsobom, ako chráni svoju vlastnú domácu menu. Ďalší bod. V roku 2015 začíname s implementáciou ročného pracovného programu na rok 2015 my sme si prediskutovali priority programu spolu s členskými štátmi, s ECB a s Europolom v rámci expertnej skupiny komisie. A hlavné priority na rok 2015 boli identifikované a zrealizujú sa opatrenia pre členské štáty, ktorých sa najviac tento problém dotýka. Našou prioritou je naďalej juhovýchod Európy, pretože je to dôležitá distribučná oblasť a budeme pokračovať e, so zvyšovaním efektívnosti ochrany eura v tretich štátoch, ako napríklad v juhoamerických štátoch. A dúfam, že zlepšíme spoluprácu s Čínou. <clears throat> Komisia teraz monitoruje implementáciu ročného pracovného programu na rok 2015 a keď už budeme mať výsledky, tak e, vám ich predstavíme e, parlamentu aj rade. No a na záver, program Perikles do roku 2020 je dôležitým nástrojom pri boji proti e, falšovaniu meny a tak to aj ostane. Ďakujeme. Ďakujem. Máme len dvoch kolegov v sále. A vaša správa je veľmi informatívna a zaujímavá. Pani Činiči alebo pán Aguilar, chcete niečo povedať? Chcete niečo dodať, pani Činiči? Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať veľmi komisii za toto predstavenie. Je to téma, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavá a ja dúfam, že tomu venujem aj časť môjho e, času mojej práce. Všetky tieto témy líbe sú zaujímavé. Toto by si e, vyžadovalo aj celý deň, alebo aspoň trojnásobok tohto času. Toto je téma, ktorá zahrňa rôzne aspekty, napríklad tá technická časť ale tá je v súvislosti s tou právnou časťou a potom tu máme aj časť e, policajného vyšetrovania, čiže si to vyžaduje spoluprácu, prepojenie medzi štátmi a nejde tu iba o členské štáty, ale tak ako sme počuli, musíme spolupracovať aj s tými tretimi štátmi, kde bohužiaľ e, sa realizuje to falšovanie. Pokiaľ ide o falšovanie e, meny a minci, to je možno ešte ťažšie na riešenie. E, ten, kto sa zaoberá falšovaním, tak e, e, to vie. No a chcem ešte vedieť jednu vec. Je tu tá, tá časť, ktorá sa týka bankoviek. A mňa zaujíma, ako funguje spolupráca policajných zložiek pri vyšetrovaní, ale aj v trestnoprávnej oblasti, ako to funguje. Čiže nejde iba o e, spoluprácu s Europolom alebo s Eurojustom v trestnoprávnej zložke, ale aj ako funguje spolupráca členských štátov, či ten program Perikles e, má niečo špecifické, alebo by sme mohli ešte niečo navrhnúť, napríklad vzdelávanie pre tých, ktorí sú činní v tomto sektore, myslím teraz príslušníkov policajných zložiek, alebo v justičnej oblasti by sme si vedeli predstaviť, že by sa tomu niekto špeciálne venoval, pretože ten problém rastie a Otázkou je, či tá úroveň spolupráce je už dostatočná, alebo či sa to dá ešte navýšiť, zintenzívniť, e, najmä po, pri vyšetrovaniach a potom neskôr pri trestných konaniach. A, tu v členských štátoch, ale aj v tretich štátoch. Ďakujem. Pani. Dávam slovo, ste odpovedali. Merci, madame. Um, yes, I think... Pekne. Áno, som veľmi rád, že ste spomenuli tieto otázky. Justičná spolupráca je práve dôvod, prečo tieto kroky sa zameriavajú čoraz viac na justičnú spoluprácu, tak ako by sme ju chceli mať eh, a chceme tu e, napríklad výmenu zamestnancov, praktické workshopy zamestnancov Perikla, aby teda tam boli zastúpené aj e, justičné orgány. Vo Frankfurte bola veľmi veľká medzinárodná konferencia, tam boli mnohí zastupcovia zo strany vyšetrovateľov, tam boli zastúpené subjekty, ale justičné orgány, ktoré sa tam zúčastňovali a boli prítomné nie len z európskych členských krajín, ale napríklad aj z Peru alebo Kolumbie. My potrebujeme takúto medzinárodnú spoluprácu na justičnej úrovni, musí sa zlepšiť, musí to mať medzinárodný rozmer. A pokiaľ ide o policajnú spoluprácu, sme veľmi radi, že napríklad talianská policia organizuje výmenu zamestnancov s relevantnými policajnými orgánmi v oblasti Západného Balkánu, e, Albánska a príslušnými orgánmi, aby e, sa tu robilo teda konkrétne školenie tam, kde by sme mali spolupracovať. Tam teda ide o taktické školenia, ako to volajú, Tiež je tu systém národných centrálnych e, úradov, ktorý e, existuje vo všetkých členských e, krajinách, ale v rámci Ženevskej konferencie vo všetkých krajinách sveta, kde by sa mali koordinovať vyšetrovania členských štátoch o falšovaní, ale aj medzinárodná spolupráca by mala byť jednoduchšia. Čiže toto je jedna z priorít Perikla. Potrebujeme tieto kroky využiť, aby sme e, zlepšili úroveň vyšetrovania, technickú stránku, ale aj právnu. Ďakujem. Ďakujem, pán Nor, milí kolegovia. Sme pri poslednom bode nášho dnešného programu. Ide o postup, ktorý je e, ojedinelý pre náš výbor. Pán Džambasky položil otázku pre Európsku komisiu, teda dve otázky. Prvá sa týka teda bola položená, prepačte, 18. júna 2015. A druhá otázka je z 2. júla 2015. Doteraz sme nedostali odpoveď zo strany komisie. Pán Džambarský e, nemohol dnes prísť, aby zasiahol do tejto diskusie, takže preto dávam slovo komisii aby nám vysvetlila, o čo šlo a aký bol postup a prečo pán Žambasky nedostal odpoveď. Kto mm, zastupuje komisiu? Ďakujem pekne, pani predsednička. Odpoviem mene komisie, na skôr by som objasnil, že podľa našich informácií e, písomné odpovede na obe tieto otázky už boli poslané. Mm, to prvá bola zodpovedaná 2. októbra a druhá odpoveď na na otázku E9971 bola po, o, odoslaná 1. oktobra. Pokiaľ ide o tú prvú otázku, zodpovedanú 2. oktobra, komisia by chcela poukázať na to, že otázka, ktorú vážený kolega Táto otázka bola založená na <clears throat> interviu eh, talianského premiéra pred politickou, dosiahnutí politického dohoda o lokačnom návrhu komisie, čiže vychádzalo sa z predpokladu, že rada nedosiahne dohodu k návrhu komisie pre rozhodnutie rady o relokácii 40 tisícov eh, a 20 tisícoch ľudí toto rozhodnutie sa medzi tým už prijalo, politická dohoda sa dosiahla eh, k 40 tisícom v júli, formálne to bolo schválené 14. septembra a ďalšie dohody sa dosiahli aj o relokácii 120 tisícoch ľudí 22. septembra. Takže myslím si, že by nebolo primerané pre komisiu, aby ešte povedala niečo viacej, pretože by to bola špekulácia k opatreniam, ktoré Taliani mohli prijať v prípade, že by k takémuto vývoju nedošlo. To je podstata písomnej odpovede, ktorú sme poskytli. Mám prejsť priamo k odpovedi na druhú otázku? Dobre. Čiže druhá otázka sa týkala situácii v Bulharsku a vážny kolega žiadal, aby Bulharsko bolo v rovnakom režime ako Grécko, keď mm, došlo k tomu relokačnému návrhu komisie Naša odpoveď e, v podstate poukazuje na to, že situácia v Bulharsku nie je momentálne porovnateľná s Talianskom a Gréckom, hlavne pokiaľ ide o počet e, nelegálnych migrantov. A vážnemu kolegovi môžem povedať alebo poukázať na nedávne alebo čerstvé údaje, ktoré máme o nelegálnej migrácii, imigrácii v Bulharsku medzi januárom a novembrom tohto roka. Máme tam asi 26 tisíc nelegálnych migrantov, ktoré sa snažili prekročiť štátne hranice Bulharska. To v porovnaní s oveľa väčšími číslami Talianska či Grécka Ehm, naozaj hovorí, že to nie sú porovnateľné čísla. Pre Grécko je počet je až 630 tisíc a pre Taliansko je to viac ako 140 tisíc, čiže to je oveľa viac. Samozrejme, monitorujeme situáciu v Bulharsku ďalej, vo všetkých členských krajín, krajinách tiež a mm, budeme sa snažiť o návrh podobčných relokačných nástrojov, mm, relokáciu podobnú, ako bola použitá v týchto dvoch členských krajinách. Ďakujem. Ďakujem. Pán Žamarský tu nie je, ale e, jeho asistent áno, takže môžeme môžete si urobiť poznámky a odovzdať tieto informácie pánovi Čambaskému. Ďakujem, to je koniec nášho dnešného programu. Budúce stretnutie bude 16. novembra 2015 v Bruseli. Prajem vám všetkým príjemný večer. you.